správa 2012-2013, subsidiarita a proporcionalita. Poprosím pána Karima, aby vystúpil 4 minúty. Pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, dobrý deň kolega s dobrým zmyslom pre humor mi dnes povedal, že ja sa tak veľmi teším na tvoje ročné návrhy, alebo výročné návrhy, pokiaľ ide o subsidiaritu, proporcionalitu a lepšiu legislatívu. Ja som sa na neho usmial. A naozaj to bolo pre mňa veľkou poctou už viacej rokov e, mať možnosť zohrávať svoju rolu e, eh, svojim kúskom prispieť k tomu, ako my nastavujeme naše legislatívne procesy. Samozrejme, ja to nedokážem spraviť sám a musím uznať a poďakovať sa všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí mi pomáhali už celé roky. Tady už Svevka, Madi Delvo, pani Kaufmann, Marinu aj Pinto a samozrejme kolegyne ako Angelika Nibler, ktorá teraz opúšťa snemovňu, keď ja pred vás teraz predstupujem a smerujem na vás e, tieto moje poznámky. Toto je naozaj podstatný moment e, v rámci Európskej únie a takisto aj veľmi podstatné z pohľadu mojej krajiny, Spojeného kráľovstva. Ja som pevne presvedčený, že Británia a Spojen, e, Európska únia sú silnejší keď navzájom, keď sú spolu. A ja verím, že budeme schopní posilniť väzbu medzi britským parlamentom a medzi Európskym, Európskym parlamentom. Myslím si, že je to na prospech celej Európy, keď ostane takáto väzba zachovaná. E, to aj vďaka tomu, to, tejto väzbe, ja ako poslanec e, môžem samozrejme predkladať takéto návrhy. Uvidíme, ako to bude e, po referende. Teraz je veľmi ťažké povedať, na ktorú stranu sa voliči priklonia čo môže na tejto téme zaujímať eh, našich vlastne voličov. Oni možno eh, nerozoznávajú tak tie podrobnosti ani tie mená, ktoré k tomu pripájame, ale veľmi často hovoria nám všetkým, ktorých tu zastupujeme, že Európa je príliš vzdialená, že robí príliš veľa eh, vecí a to, čo robí, sa vzťahuje zbytočným spôsobom na príliš veľké množstvo ľudí a že my ako parlament musíme riešiť tieto podstatné záležitosti. Je to dôležité z pohľadu našej povinnosti, demokratickej povinnosti zodpovedať sa voličom a ak budú takéto reformy odmietnuté, tak tým nahrávame do rúk tých, ktorí chcú, ktorých konečným cieľom je vlastne rozbiť Európsku úniu a ktorí chcú oslabiť takto občanov a to nemôžeme dovoliť. A v tomto duchu sa dohodli lídry, národní lídry a dali nám tú dohodu na zváženie a v súlade teda s našimi predstavami o ďalšom postupe. Je legislatíva, príjmanie legislatívy EU príliš vzdialené od potrieb bežných ľudí. Samozrejme, toto sa viaže na zodpovednosti a na práva aj na národnej úrovni. A ja si myslím, že národné parlamenty musíme oveľa viac e, zahrnúť do rozhodovacích procesov na úrovni EÚ. Len takto dokážeme posilniť ich, ako aj nás, samých seba. Ja som nutený presviečať e, vlastnú poslaneckú snemovňu, že ten proces, e, ktorý je nastavený v rámci dohľadu v Európe, nie je ten najlepší a nie je to spôsob, ako vykonávať dohľad nad príjmaním legislatívy. E, musí sa to zmeniť do budúcnosti. Robí Európa príliš veľa, musíme ju mať len tam, kde je potrebná. To je subsidiarita, to sú tie odôvodnené argumenty alebo stanoviská zo strany národných parlamentov. Ich počet sa zvýšil, ale neznamená to, že na správnych miestach. Takisto sme konštatovali, že subsidiarita nie je dostatočne riešená v rámci hodnotenia vplyvu. Ja v správe takisto nabádam k väčšej participácii národných parlamentov pri vypracovávaní legislatívy EÚ, ako sú napríklad zelené alebo biele knihy. To by mohlo znamenať aj e, ročné stretnutia alebo diskusie národných parlamentov s Európskou komisiou a postup žltej karty v rámci zmluvy by mal byť ľahko implementovateľný na úrovni národných parlamentov, pretože je viacero situácií, kde došlo k ťažkostiam. Pokiaľ ide o predlženie 8-týždňovej e, lehoty na konzultáciu v rámci kontroly subsidiarity zo strany parlamentu, to by malo byť predlžené. E, mám ešte viacero návrhov, ktoré by som mohol priblížiť, ale tie si nechám pán predseda na záver rozpravy, keď sa k tomu vrátim, ale posledný apel na kolegov je nasledovný. Nemáme sa čoho báť, keď hovoríme, že chceme sa vybaviť právomocami a vybaviť právomocami aj národné parlamenty, aby dokázali užšie spolupracovať, aby sme sa ubezpečili, že v konečnom dôsledku prinášame legislatívu, ktorá bude vnímaná ako relevantná a vhodná zo strany našich občanov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Karimovi za jeho vynikajúcu správu, pokiaľ ide o teda správu komisie o, za rok 2012-2013 o subsidiarite a proporcionalite. Pokiaľ ide o komisiu, e, tak táto vec musí byť e, v centre toho demokratického procesu. Je to kľúčom k našemu cieľu robiť veľa tých veľkých podstatných veciach a robiť menej v tých nepodstatných veciach, menších. My sme sa skutočne zaviazali, že budeme naplňať e, zásadu subsidiarity a že budeme úzko spolupracovať s národnými parlamentami ako aj s inými inštitúciami EÚ, tak aby sme posilnili naše spoločné chápanie subsidiarity a aby sme sa ubezpečili, že každý návrh bude v súlade s týmto princípom, s touto zásadou. Národné parlamenty zohlávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o monitorovanie a rešpektovanie zásady subsidiarity. V tomto ohľade správa vyzýva komisiu na to, aby posilnila svoju spoluprácu s národnými parlamentami a aby sa angažovala už v skorých štádiách e, v diskusii so všetkými parlamentami. Junckerová komisia sa zaviazala k sformovaniu nového partnerstva s parlamentami, hlavne tým, že bude zvyšovať e, frekvenciu kontaktov komisia a národných parlamentov od e, vstupu do úradu. Realizovala komisia viac ako 170 návštev v národných parlamentoch. Komisia aj naďalej chce zachovať frekvenciu takýchto kontaktov, pričom budeme vysvetľovať, čo robíme, prečo to robíme a vypočujeme si zároveň aj obavy národných parlamentov. E, správa navrhuje aj revíziu usmernení, ktoré sa týkajú posúdenia vplyvu. V máji 2015 komisia schválila balík lepšieho, lepšej legislatívy. Tento nový rámec obsahuje sériu opatrení, tak aby sa tvorba politik zo strany komisie stala transparentnejšou a vychádzala z dôkazov zahrania zlepšené usmernenia tak z pohľadu posúdenia vplyvu ex ante, ako aj retrospektívnej, retrospektívneho posúdenia už existujúcej legislatívy. Revidované usmernenia takisto zahraniajú posilnené pokyny, ktoré sa týkajú subsidiarity a proporcionality a takisto je tam vyhra, vyhra, vyhradený, vymedzený nástroj, ktorý sa týka posudzovania takýchto návrhov a takisto aspektu subsidiarity a proporcionality. Nakoľko je to aj nový orgán pre regulačný dohľad, ktorý bude kontrolovať kvalitu týchto hodnotení vplyvu a veľkých takých nejakých revízií, tak bude zároveň zodpovedný aj za preskúmanie niektorých konkrétnych aspektov. Nie však všetky jeho výstupy boli patrične zohľadnené výstupy tohto výboru pre dohľad. Tým chcem vyzvať všetky inštitúcie, aby tie kontroly subsidiarity boli realizované aj na konci legislatívnych rokovaní pred schválením definitívneho textu, záverečného textu. Komisia je naozaj potešená, že tie tri predmetné inštitúcie sa nedávno dohodli na novej medziinstitucionálnej dohode o lepšej, kvalitnejšej legislatíve. Dohoda dáva opäť do stredobodu pozornosti zabezpečenie toho, že zásady proporcionality a subsidiarity budú plne rešpektované pri vypracovávaní legislatívy únie a pri posudzovaní jej vplyvov. Dohoda nie len, že zavezuje komisiu vysvetliť v rámci svojich, svojich vysvetlení, svojich zdôvodnení, ako sú tie opatrenia obhajiteľné z pohľadu zásady subsidiarity, ale zabezpečuje zároveň, že Európsky parlament a Rada v prípade, že sa budú domnievať, že je to nevyhnutné, a na mieste, že budú realizovať posúdenia vplyvu v súvislosti s akými podstatnými, s akýmikoľvek podstatnými zmenami a doplneniami, ktoré vykonajú z pohľadu pôvodného návrhu komisie. Komisia je ďalej rada, že všetky inštitúcie sa spoločne zaviazali zabezpečiť, že subsidiarita zostane kľúčovou vecou v rámci legislatívneho procesu. Záverom mi dovolte ubezpečiť všetkých poslancov, že komisia sa uistí, že zásady subsidiarity a proporcionality budú aj naďalej stredobodom európskeho demokratického procesu. Tešíme sa na spoluprácu s ďalšími inštitúciami EÚ v rámci nového medziinstitucionálneho rámca, tak aby sme sa ubezpečili, že akákoľvek legislatíva bude dodržiavať zásadu subsidiarity. Ďakujem za pozornosť. Mým dám na komisár. Ehm, rog acum Ujaždovský să ia cuvântul pentru... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, pán Ujazdovský, dve minúty. Vážený e, pán predseda, vážení kolegovia, a ja som veľmi povďačný pánu Karimovi za predloženú správu, za jej analytickú časť, aj za e, návrhy reform. Naozaj ide o veľmi e, e, správny britský, v dobrom slovo zmysle tejto správy, prístup Správa zdôrazňuje e, konzekventnosť, potrebu e, e, vychádzať z toho, že súčasný stav je neuspokojivý. A samotná skutočnosť, že vyhlasujeme dôležitosť dodržovania princípov subsidiarity a proporcionality, nestačí. Musíme byť dôslednejší vo svojich krokoch. Nejde o niečo abstraktné, Uplatnenie princípu subsidiarity znamená e, lepšiu e, e, legislatívu, menej zákonov, bez centralizmu, bez svojevoľných byrokratických rozhodnutí. To pridáva viac energie a schopnosti, vrátanie na úrovni členských štátov. A preto mali by sme si zobrať z toho ponaučenie a mali by sme viac posilňovať e, princíp e, subsidiarity mm, aj na pôde parlamentu. Bol by som rád, keby e, Spojené kráľovstvo zostalo, aby sme mohli uplatniť princíp červenej karty, ktorý by umožnil národným parlamentom zablokovať rozhodnutie. Potrebujeme jednotné kritéria a to si vyžaduje účasť členských štátov, parlamentov všetkých členských štátov a mali by sme E, e, e, aj na strane Európskeho parlamentu vnímať národné parlamenty nie ako konkurentov, ale partnerov. A som presvedčený, že Británia zotrvá v Európskej únie a bude prospešne prispievať k efektívnej legislatíve. Ďakujem pekne, pani Stevens, jedna minúta. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci, vážení kolegovi. Kolegovia, ako e, spravodajkynia e, výboru pre zamestnanosť som veľmi rada, že viaceré návrhy sa dostali do správy. Je tu veľmi dôležité, aby komisie členské štáty posilnili svoju spoluprácu a diskusiu o uplatnení princípu subsidiarity a proporcionality v sociálnej oblasti. Ako politici musíme e, dbať, e, e, aby sme viac zapojili do toho aj národné parlamenty a osobne by som chcel povedať, že treba zriadiť nový orgán na nezávislé posúdenie vplyvov. A to si vyžaduje značné e, e, zmeny, e, pokiaľ ide o návrhy komisie. Aj mm, pozmeniť sa návrhy musí tiež povedať princípu subsidiarity. Ďakujem. Kolegyňa Sulin, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi Karimovi za predloženú správu. Teším sa, že obsahuje odporúčania ktoré e, sme e, navrhli aj v našom e, výbore pre kontrolu rozpočtu. Pri dodržovaní týchto princípov naozaj môžeme vytvoriť takú legislatívu, ktorá bude prospešná pre občanov a podnikateľskú sféru. Komisie Ehm, by mala na základe týchto e, princípov e, zjednodušiť e, efektívnejšie využívanie prostriedkov. Komisia by mala vedieť lepšie preukázať pridanú hodnotu svojich programov aj pokiaľ ide o viacročný finančný rámec princíp subsidiarity a proporcionality musí byť stále prítomný aj pri hodnoteniach e, našej práce. Ďakujem veľmi pekne. Pani Begin, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja vystupujem v mene pána Boreliho, ktorý je e, autorom za INTA. Téma subsidiarity a proporcionality je ústredná z pohľadu harmonického vývoja e, kompetencií únie, pretože sa týka vzťahov medzi úniou a medzi občanmi. Ale toto samozrejme nie je bez dopadov na, komerč- na politiku komercie a preto chcem spomenúť to, čo sme riešili na úrovni INTA. A hlavne pokiaľ ide o ISDS, to je otázka, ktorá naďalej živí sériu potenciálnych konfliktov medzi právomocami únie a medzi suverenitou, teda právnou suverenitou štátnych, eh, členských štátov. Eh, môžem vás poprosiť troška pomalšie, vraví pán predseda. Eh, po druhé, otázka makrofinančnej pomoci, viacej kontrol ex ante a takisto ex post je nevyhnutné zabezpečiť osobitne za účelom vyhodnotenia pomeru tej pomoci, ktorú poskytujeme našim partnerom a zároveň zabezpečiť kontrolu zo strany parlamentu. Po tretie, sú tu témy aj transparentnosti a e, posúdenia vplyvu tých medzinárodných dohôd. Je nevyhnutné zabezpečiť, že budú tak e, otvorené a úprimné, ale aj, e, že sa im bude dať dôverovať a budú koherentné zapojenie podnikov v tejto fáze a predovšetkým malých a stredných podnikov je nevyhnutné. Nakoniec chcem povedať, že subsidiarita a proporcionalita je centrálnym prvkom z pohľadu komerčných tematik, e, tém. E, je to skutočná výzva a musíme ju približiť čo najviac občanovi a rozhodovaciemu procesu. Ja si myslím, že komerčná politika nemôže byť vylúčená z tohto rozsahu pôsobnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Tadeusz Zvívka. Vážená e, e, pani komisárka, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, e, už pred rokmi som mal čest spoluprácu s pánom Krímom, pokiaľ ide o správu o princípoch subsidiarity a proporcionality v otázke novej legislatívy. Za každým, keď vidíme nový návrh, keď analizujeme, čo všetko e, by sme mali urobiť, e, dospievame k názoru, že treba predovšetkým efektívne uplatňovať tieto princípy s tým, aby sme posilnili a vylepšili kvalitu našich e, zákonov. Subsidiarita a proporcionalita sú základnými princípmi európskej legislatívy, sú východiskami legislatívnej činnosti, najmä v súčasnosti, keď vo viacerých členských štátoch sme svedkami šírenia euroskepticizmu a počúvame otázky, eh, a na čo nám je Európska únia. To znamená, že náležité uplatnenie princípov eh, subsidiarity a proporcionality, ako to odporúča pán eh, Karim, na základe správneho, správneho vyhodnotenia výsledkov. E, na tom musíme trvať. To pomôže e, e, občanom lepšie pochopiť tvorbu legislatívy a bude užitočné aj pre podnikateľskú sféru, ktorí budú lepšie vedieť pochopiť prínos pridanej hodnoty európskej legislatívy. Mali by sme viac eh, eh, zahrňať do procesu eh, legislatívnej tvorby národné parlamenty, umožňovať im vyjadrovať svoje mm, obavy, to, čo ich znepokojuje, aby to robili aktívne aj vo vzťahu k návrhom Európskej komisie, ale aj vo vzťahu k výsledkom rokovaní medzi Radou a Európskym parlamentom. Domnievame sa, že e, lehoty na predkladanie e, dôvodených postojov by sa mali predlžiť a mali by sme poskytnúť viac právomocí a možností národných parlamentov. To sa týka aj návrhu e, pána Karima zaviesť zelenú kartu, ktorá umožní národným parlamentom predkladať dôvodne stanoviska Európskej komisii. Ďakujem veľmi pekne. Pani Delvo, dve pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že princípy solidarity a proporcionality sú veľmi dôležité preto, aby sme mali úniu bližšie k občanom. Tieto princípy sú potrebné a užitočné preto, aby Európska únia dobre fungovala, ale ide o dobré fungovanie tieto princípy v žiadnom prípade nechcú brániť Únii efektívne konať. Princíp subsidiarity a proporcionality musí byť, musia byť vyvážené potrebou e, našich inštitúcií pracovať a táto rovnováha musí byť e, vyvážená. E, myslím si, že správa ktorú tu máme, hovorí o tejto citlivej rovnováhe, ktorá je zásadná pre dobré fungovanie Európskej únie. A základné princípy e, slúžia, ich porušovanie slúži e, práve tejto, tomuto euroskepticizmu. A táto správa vyzýva, aby sa vytvorili procedurálne postupy, aby náš legislatívny postup bol naozaj efektívny a teda byrokratická uh, ťarcha, uh, ktorá už teraz je na plete našich inštitúcií, sa zmenšila. Uplatnenie týchto postupov je dlhé, takmer nemožné, e, preto aby sa legislatívny proces Európskej únie završil a preto musíme našim občanom ponúknuť efektívnu úniu, ktorá bude k ich službám, výkonnú úniu slúžiacu ich záujmom, úniu, ktorá bude aktívna a bude schopná reagovať na výzvy, ktoré, ktorým čelíme. Musí to byť únia ľudu, ktorý bude konať spoločne a reagovať na mm, dané okolnosti. Preto v mene tým, ktorí sú za takúto úniu, vyzývam kolegov, aby podporili pozmenujúce návrhy e, e, skupiny SAD, ktoré idú smerom k takejto rovnováhe Európe. Subsidiarita a proporcionalita áno, ale nie v prípade, že to bude na úkor efektívnosti Pán predseda, myslím, že e, ste už uhadli, že nezdielam názory spravodajcu, pokiaľ ide o princípy uplatňovania subsidiarity a proporcionality, ale chcem im, mu poďakovať za jeho férovosť a dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Henkel. Ďakujem pekne že ja v Nemčine e, nie je žiadne iné slovo pre subsidiaritu, čo to znamená, keď v Hamburgu má niekto problémy a pokusí sa ich riešiť. Až keď sa im to nepodarí, tak vtedy ten problém ide do Berlína. A keď Berlín to nedokáže vyriešiť, tak potom to ide do Bruselu. Žiaľ, v, na tejto pôde e, sa to stále porušuje. Jeden zo základov tohto porušenia princípu subsidiarity je e, jednotnosť v Európe, pretože e, viede, vedie k protikladu, k centralizácii. A táto centralizácia čoraz viacej odsudzuje Európanov od Bruselu, čoraz viac vedie k malej konkurencie schopnosti eurozóny a k radikalizmu. A preto e, znovu e, Cederom Cenzio som toho názoru, že by sme nemali ľudí nútiť, ale čoraz viac bojovať proti centralizmu. A toto musíme dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Marion Pintu. Vážený pán predseda, chcem poďakovať správodajcovi a oceniť jeho vynikajúcu prácu, ktorú robil na tejto správe. Pán predseda, milí kolegovia, Jeden zo zásadných problémov Európskej únie je vzdialenosť medzi občanmi a inštitúciami v Európskej e, únii správa pána Karima berie tento o, problém, tak povediac, od koreňov. Je to seriózna správa, pozera sa na princípy subsidiarity a proporcionality a ako ich lepšie uplatňovať. Dúfam, že to bude rozhodujúci príspevok preto, aby európske inštitúcie mali väčšiu prestíž a priblížili sa k občanom. Európska únia musí byť bližšie k občanom a nie naopak. To je dôležité aby boli zákony zrozumiteľné, komplexné, aby postupy, legislatívne postupy boli komplexné a jasné pre našich občanov. Samozrejme, musíme konať. Výsledok európskych volieb jasne ukazuje, že občania sú čoraz vzdialenejší od únie a jej inštitúcií. A z tohto dôvodu znovu Chcem poďakovať pánovi Karimovi za jeho prácu a oceniť jeho snahu bojovať proti týmto strašným problémom, týmto základným otázkam, ktoré Európska únia má. Čiže podporujem správu a budem hlasovať za. Len jedna drobná e, poznámka, ktorá sa týka možnosti rozšírenia lehoty pre národné parlamenty, aby mohli reagovať táto lehota by sa mala rozšíriť z 8 na 12 týždňov. Myslím si, že e, predlženie tejto lehoty by umožnilo parlamentu užšie sa pozrieť, bližšie sa pozrieť na túto legislatívu a lepšie na ňu reagovať. Myslím si, že toto by zlepšilo vzťah medzi národnými parlamentami a EÚ. Avšak zmluva takúto možnosť ne, nepozná, neumožňuje. Nič menej e, rada jednohlasne podporila e, predlženie tejto lehoty, takže ja dúfam, že táto otázka sa už vlastne vyriešila a e, bude to ošetrené v zmluve. Ďakujem minútu a pol. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ako viete, pre mnohých Európanov Európsky parlament je jediným demokraticky voleným parlamentom a mm, mnohí si to uvedomuje. E, mm, mali by to byť, mala by tu byť možnosť e, predkladať sociálne požiadavky na smernice a príslušnú legislatívu. To by sa potom malo riešiť v komisii. No a teraz sú to vlády v členských krajinách, ktoré znovu chcú toto všetko schváľovať. Tým, že to bude spolu zodpovednosť v, mnohej, v tom novom deregulačnom programe. Komplexnosť, nedostatok legitímnosti takéhoto spôsobu práce je vlastne srdcom dnešnej diskusie a princíp subsidiarity a proporcionality by mali objasniť e, európsky legislatívny proces, ale e, v praxi tieto princípy, ako vy sami priznávate, ktoré sa interpretujú e, podľa vôle legislatívnych orgánov, nefungujú efektívne. A mohla by som uviesť príklady vo vašej správe. Hovoríte o subsidiarite, a národných parlamentov, ktoré môžu príjmať suverénne rozhodnutia. Ale keď začneme hovoriť o krajinách, kde propor- takáto proporcionálne porušovaná, tak sa vždy to dostane pred komisiou. Otvorenie politickým spôsobom je tu boj o nový legislatívny návrh, čo podkopáva sociálne práva zamestnancov. Ďakujem. Akceptujete, pani López? modrú kartičku od pani Anderson? Áno, nech sa páči. Chcem ďakovať za tento príspevok a spýtať sa, či súhlasíte s tým, že ľudia e, stratili ilúzie, pokiaľ ide o európsky projekt, nielen kvôli trojke a všetkému, čo sa urobilo pre občanov, hlavne teda hovorím o Írsku, ale o tom, že parlament by mal spolurozhodovať s radou a s tými poslancami, ktorí sú sem poslaní, aby, pos, aby e, zastupovali práva občanov. Eh, la verdad es que comparto con usted señor el planteamiento que hace. samozrejme pani anderson súhlasím s vašim prístupom európski občania sú skutočne veľmi sklamaní politikou, ktorá sa príjma v tomto parlamente proti zamestnancov v, Euró- zamestnancov v Európe. Ďakujem. Pán Anderson, nech sa páči. Pán predseda, táto správa je dôležitá, týka sa proporcionality a a obsahuje mnoho dôležitých návrhov e, e, na zabezpečenie toho, aby e, kontrola subsidiarity efektívne fungovali. To je skutočne dôležité preto, aby sme posilnili demokraciu v Európe. Ale žiaľ, sú tu aj mnohé zlé návrhy, ktoré majú veľký dopad Dovolte mi začať tými problémami v tejto správe. Dopadová štúdia alebo analýza dopadu. To nie je jednoduché, ako si určite viete predstaviť. Vy produkujete čísla, ktoré nie sú nevyhnutne korektné, potom e, koľko to bude stáť spoločnosť, e, ak tu máme novú environmentálnu legislatívu a tak ďalej. Veľmi ťažké získať spolahlivé čísla o sociálnom prínose návrhu. Takže to vlastne stiažuje ďalšie konanie. Máme tu teda analýzu dopadu pred tým, aby sme tu zhodnotili prácu pred a prácu po legislatívnom návrhu, čiže je tu príliš veľa tej analýze dopadu a v podstate Európska únia nebude môcť primerane konať. Ale sú tu aj dobré veci. Správa hovorí o tom, že tu musí byť kontrola subsidiarity a musí fungovať aj e, v praxi. 15 e, z Európskych národných parlamentov sotva využívajú tento nástroj. A ja si myslím, že tu môžeme veľa vykonať tak, že táto kontrola subsidiarity bude funkčná. Myslím si, že zelená karta by bola veľmi dobrou myšlienkou, keby národné parlamenty Ehm, predkladali návrhy rade. A dúfam, že ďalšia správa bude ešte lepšia. Pán Baton, dve minúty. Ďakujem pekne. Táto správa o subsidiarite a proporcionalite hovorí o článku 5 zmluvy, kde sa hovorí, že sa tu vyzýva k úvahám k tomu, či, e, sú, či sa či sa môžu rozhodnutia vykonávať efektívnejšie na európskej alebo národnej úrovni. A niektoré zákony by sa mali urobiť demokratickými národnými štátmi, nie Európskou úniou. Pokiaľ o subsidiaritu, možno sa mýlim, ale ak si spomínam správne, že pred 25 rokmi, keď sa hovorilo o zmluve Európskej únie, niekto navrhol, aby tu tá cena e, pre niekoho, kto obhájí, ako to bude fungovať v praxe a nikto ju nevyhral. Proporcionalita, e, pokiaľ ide o to, že Európska únia kontroluje väčšinu domácej politiky a našich zákonov, pochádza z EÚ, e, či už ide o elektrické kanvice, toastery a tak ďalej. A naši ministri v podstate na kolenách prosia Európu o nejaké zmeny pán Cameron e, má niečo vo forme žltej karty a hovorí, že nie jednotlivé členské krajiny, ale spolu 15 krajín EÚ e môže zastaviť určitú legislatívu, ale to je už zosmiešňované teraz zo strany Williama Hega, keď bol ministrom zahraničných vecí v parlamente, kde poveda- túto myšlienku, tak, povedať, tak povediac, um, roznosil. Takže Teraz e, sa príjma presne taká istá politika. Je to jedna z najzásadnejších reforiem. A táto subsidiarita a proporcionalita, keď Briti majú, budú mať referentu 24. júna a teda budú hlasovať o tom, či odídu z Európskej únie, je bezpredmetná. Chceme demokratický štát alebo nedemokratický štát, kde nemôžeme e, rozhodovať Pán Lebreton, pol minúty. Pán predseda, proces žltej karty umožňuje národným parlamentom proti, e, prinútiť Európsku komisiu rešpektovať princíp subsidiarity. Núti komisiu, aby znovu preskúmala e, legislatívne návrhy v prípade, e, že sú tu protesty zo strany tretiny národných parlamentov členských krajín Správa hovorí, že táto žltá karta e, sa vydarila jedenkrát, aby teda presvedčila komisiu zmeniť návrh v roku 2012. Ide o ten škandálny návrh Monty 2, ktorý e, spochybňoval právo na štrajk. To je úbohý výsledok, pretože e, ten zvyšok viedol k arogantnému zavrhovaniu zo strany komisie týchto žltých kar- kariet. Čiže komisia nerešpektuje subsidiaritu, porušuje ju buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom delegovaných aktov a teda dekretmi zákonov, e, k, tak ako to hovorí aj samotná správa. Správa hovorí, že táto situácia nie je e, prospešná ale komisia by mala zahájiť dialog s národnými parlamentami, aby sa zlepšili tieto dopadové štúdie. Určite navrhuje vytvorenie zelenej karty, ktorá umožní národným parlamentom e, riešiť návrhy e, komisie, ale to len oživí ten bývalý režim, kedy e, sme vlastne boli vydaní na milosť nejakého kráľa. Čiže musí to byť oveľa radikálnejšia reforma Ehm, skutočný postup červenej kartičky, ktorá umožní každej členskej krajine ehm, e, postaviť sa proti návrhu komisie v prípade, že tento návrh bude považovať za protichodný s jeho životnými záujmami. Čiže bude to právo veta. Každá krajina bude tak môcť rešpektovať svoju suverenitu. Bude to prvý krok smerom k nahradeniu Európskej únie Európy Európou národov, ktorú si ja veľmi želám. <clears throat> Ďakujem pekne. Pán Sinadinos, minúta a pol. E, ďakujem pekne, pán predseda. Nedostatok dôvery a euroskepticizmus, e, to je výsledok e, nedodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality pri vypracovaní európskych politík. Samozrejme, nie sú to národy Európy, ktoré sú za to zodpovedné, bez ohľadu na to, akú propagandu používame. Pozrieme sa na Grécko. Gréci nie sú e, nejakým spôsobom leniví alebo neschopní. Oni sú len zavádzaní, zavádzaní politikmi a médiami, tak vnútornými, aké vonkajšími, ktorých klamú asi 6 rokov už o tom, že memoranda a tie vykonávacie pravidlá sú na ich prospech a že je to za, pre zabezpečenie udržateľnosti ich krajiny. Zatiaľ, čo tí, ktorí to hovoria, tak majú nafúknuté účty e, v zahraničných bankách. Sú to ľudia, ktorí e, nejakým spôsobom neplatia dania, nikdy to nie je došetrené. Ako proporcionálne a ako to vychádza vôbec zo subsidiarity, pokiaľ ide o politikov, ktorí e, nemusia nejakým spôsobom sa báť o zabezpečenie liekov alebo o to, čo si dajú do úst. Žiadne tieto politiky neboli rešpektované v prípade gréckého ľudu jednoducho boli formulované a vytvorené za účelom e, potrestania. Ukončíme ale tie klamstva, prestaňme s tými zlyhanými vládami napravo, nalavo, na, všade, kde sa pozrieme a povedzme áno, Európe národov, ale treba zabezpečiť spravodlivosť na základe proporcionality a subsidiarity. Pán Svoboda. E, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, rád by som sa podekoval kolegom z výboru Júri za to, že sa podielali na vzniku tejto správy a chcel by som sa poďakovať aj pánovi Karimovi za priateľný kompromis. Pre mňa osobne otázka subsidiarity a proporcionality je jednou zo základných otázok legislatívneho procesu v Európskej únii. Ide o kvalifikovaný spôsob zapojenia vnútroštátnych parlamentov do tohto procesu. Ide o nástroj užiteč, užitočný e, v dnešnej dobe, kedy vzťah členských štátov a únie je veľmi citlivý Zároveň uplatňovanie tohto princípu nie je ale jediným spôsobom, ako vnútroštátne parlamenty dokážu ovplyvniť eh, legislatívny proces únie. Pripomeňme si, že na Rade ministrov zasedajú ministri, ktorí, sú takisto, ktorí sa takisto zodpovedajú svojim vnútroštátnym parlamentom. Každopádne tento princíp je zrozumiteľný pre našich občanov a občania žiadajú, aby sme ho naplňovali. A musíme konštatovať, že tento princíp nie je len nejakým skrutíniom dohľadom, ale takisto predpokladom úspešnej realizácie spoločných európskych iniciatív, za ktoré sme zodpovední. Nie je to len nástrojom k ich blokovaniu. Ako som už povedal, myslím si, že táto správa predstavuje dobrý kompromis, použiteľný pre našu budúcu prácu pri rokovaniach o konkrétnych návrhoch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Koferaty, minúta a pol. Vážená pani komisárka, ako viete, zásady subsidiarity a proporcionality sú veľmi dôležité a takisto veľmi citlivé, e, nie len z pohľadu ich realizácie, ale predovšetkým z pohľadu nastolenia vzájomnej rovnováhy. A nie je náhoda, že viacerí kolegovia to už počiarkli. Aký je ale výsledok, ktorý vyplýva zo stanoviska, o ktorom diskutujeme, že všetky tie ďalšie formy kontroly, ktoré boli zavedené, končia paradoxne s tým, že sa kráti a redukuje transparentnosť procesov, ktoré treba riešiť. A na druhej strane takisto ničia to, čo, alebo prevracajú to, ničia to, čo je pre nás pozitívne. Keď dáme viac, dávame teda viac autonómia moci pre Európsku úniu, ale na, na druhej strane tým, tým pádom tá zodpovednosť nie je prinavracaná členským štátom. Toto je vlastne také nastavenie, ktoré nás vzdialuje od toho cieľa, ktorý tu máme primárne teraz zastupovať občanov. Chcel by som okrem iného pripomenúť e, a to z pohľadu tých, ktorí boli zodpovední v vypracovaní tejto témy, že je tu istá hypotetické, hypotetické riešenie e, na rozdiel od iných ustanovení, ktoré diskutujeme. Potom budú ďalšie veci, o ktorých budeme hovoriť aj zajtra. Nesúhlasím s tým medziinstitucionálnou dohodou o lepšej legislatíve a takisto je tu silný kontrast s tými kompromismi, o ktorých budeme hlasovať vo veci REFIT Čiže je to nejakým spôsobom uviaznuté v takom smere, ktorý by sme mali zvrátiť čo najskôr. Ďakujem pekne. A teraz eh, kolega Ben Luke, minúta. Minúta 30, nie? Ja mám na zozame minútu. Je mi Pán predseda, chcem sa najskôr poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu. Subsidiarita a proporcionalita sú dva základné princípy vodiace Európskej únie, ale nie sú správne uplatňované. To neznamená teda, a že ani v praktickej e, rovine prijímania legislatívy nie sú vždy dodržiavané. To vidíme. To, čo máme pred sebou ako Európsky parlament, je návrh e, komisie e, zabezpečiť tie vklady ako tretí pilier bankovej únie ale toto, takéto zabezpečenie vkladov, to sa neviaže na tie špecifiká bankových štruktúr v Európe. Tak, v Európe takisto to nezohľadne sporiteľne, nejaké iné špecifické finančné inštitúcie. Čo ešte horšie, takisto nezohľadňuje to, že hospodárska politika je veľmi rozdielná na úrovni jednotlivých členských krajín a že aj taká musí byť. Keď sú štáty v stave vytvárať iné riziká pre svojich eh, aktérov na hospodárskom trhu alebo inak ich potom riešiť, tak potom eh, nie je dobré príjmať veci, ktoré sú v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože to eh, je podnetom k tomu, aby sa presúvali nejaké rizika na úrovni súvah, tak aby sa vyhli niektorým požiadavkám. Ďakujem pekne aj za to, že ste spontánne dokázali skrátiť tú vašu, vaše vystúpenie, pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, pán predseda. Subsidiarita a proporcionalita sú jedny zo zakladajúcich princípov, keď sa chystáme alebo chceme konštruovať, vytvoriť harmonickú úniu. Tie mechanizmy, e, ktoré máme na tento účel, nie sú dostatočné. To znamená, že niektoré európske oblasti, európske regióny s legislatívnymi právomocami e, neplnia svoju úlohu <clears throat> dostatočne ubezpečiť sa, že štáty budú súhlasiť eh, s niektorými stanoviskami, to neznamená, že niektoré regióny v rámci štátov budú takisto podporovať tieto stanoviská. Bez subsidiarity eh, sa nám zrejme nepodarí riešiť mnohé podstatné veci, v ktorých by sme mohli legislatívne lepšie konať. Eh, potrebujeme Európu pre občanov a toto tomu nenapomôže. Je jasné, že musíme tento postup napraviť a ako vidíme v tej správe, kontrola ex ante nestačí. Potrebujeme aj analýzu ex post toho, a do akej miery reformy dodržiavajú zásadu subsidiarity a proporcionality. Ak naozaj sme zastancami federálnej Európy a koncepcie takejto únie, tak musíme sa zamyslieť nad tým, čo tieto zásady predstavujú. Európa musí slúžiť záujmom jej členov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz Laura Ferrara, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pri uplatňovaní zásady subsidiarity, tak ako, keďže budeme implementovať korektne, tak to znamená, že treba to približiť čo najviac e, občanom. To je úplne nevyhnutné z pohľadu hnutia 5 hviezdičiek. My chápeme, že nejde o nástroj priamej demokracie, ale nie je pochyb, že je to zásada, ktorá môže priblížiť Európu občanom, pričom garantuje eh, subsidiaritu jednotlivých členských krajín a takisto schvalovanie na národnej úrovni toho, čo je nevyhnutné. My teda vítame správu, ktorá takýmto spôsobom zdôrazňuje túto potrebu, tak tejto zásady, ako aj poukázanie na tie limity, ktoré sa ukazujú z pohľadu realizácie. E, hlavne pokiaľ ide o odsek 29 tejto správy, bolo by vhodné, keď uvažujeme nad týmito zásadami, aby komisia zjednodušila postup žiadania o európske prostriedky, tak aby sme sa vyhli tomu, že tu vznikajú prípady korupcie, ktoré veľmi často majú svoj pôvod v takých komplexných byrokratických procesoch. A je treba ďalej jasne, vniesť jasnosť, že pokiaľ ide o dodržiavanie princíp subsidiarity aj v rôznych aspektoch komerčných dohod, ktoré EÚ vyrokováva, napríklad je to aj TTIP. E, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, bolo by e, naozaj užitečné, keby ste všetci mohli hovoriť trošku pomalšie, aby aj tlmočníci e, si dokázali plniť svoju prácu. Kolega Henmans, dve pol minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niekoľko dní po referende v Holandsku, počas ktorého dve tretiny obyvateľov sa vyjadrilo proti e, e, e asociácie Ukrajinou, je dôležité a užitočné opätovne hovoriť o subsidiarite musíme na základe tohto princípu zabraniť príliš e, veľkému rozšíreniu Európskej únie a tomu, aby si e, osvojila kompetencie, ktoré jej nepatria, ktoré nemajú čo robiť na Európskej únie. Teraz čo, to, čo sme dostali z výboru pre právne záležitosti, e, máme znenie, podľa ktorého Európska únia musí konať iba v tom prípade, keď e, títo cieľe a zámery nemôžu byť dostatočne e, zabezpečené e, či už na regionálnej alebo centrálnej úrovni členského štátu keď je lepšie dosiahnuť tieto cieľe na úrovni Európskej únie. Áno. A, a z tohto sa však všetko začína. Mm, potom je možné naďalej to rozširovať, centralizovať a posilňovať a koncentrovať v Európskej únie výlučné kompetencie a tým sa odburáva princíp e, subsidiarity. E, príslušné kompetencie sa musí uplatňovať na čo najnižšej možnej úrovni a mm, e, potom e, e, Európska únia nedostane e, bianko šek a nebude môcť naďalej presadzovať plány federálnej e, Európy. E, stále e, účia Európske únie e, to je téma, o ktorej sa stále e, hovorí. A mali by sme si zobrať ponaučenie aj z výsledkov holandského referenda, aby sme oslabili tých, ktorí chcú mať federálnu Európu. Musíme byť na pozore. Federálna Európa by mal e, všetko, e, potom by všetko zničilo, robilo by zdra papiera. Ďakujem pekne, pán Anemans, minúta a pol, pani Záborská. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. V prvom rade blahoželám kolegovi Karimovi k predloženému textu. Odôvodnené stanoviska národných parlamentov majú rovnaký cieľ ako Európska iniciatíva občanov priblížiť európsku politiku občanom a posilniť demokratickú zodpovednosť európskych inštitúcií. je tu však aj ďalšia podobnosť odpovede komisie na takzvané žlté karty národných parlamentov pripomínajú odpoveď na návrh európskej občianskej iniciatívy jeden z nás. vanie z nich duch nadradenosti. predložené uznesenie na viacerých miestach upozorňuje na sklon komisie za každú cenu presadzovať vlastný pohľad a zároveň s ľahkosťou ignorovať námietky zo strany národných parlamentov a občianskych iniciatív. samostatnou kapitolou sú iniciatívne správy tohto parlamentu. mnohé sú písané tak ako by ich autori o subsidiarite a proporcionalite nikdy ani nepočuli vyzývam preto vedenie parlamentu na zavedenie prísnejších pravidiel pre kontrolu dodržiavania princípu subsidiarity ešte pred hlasovaním o nich v pléne. ak komisia a tento parlament nezačnú brať vážne odôvodnené námietky a návrhy zdola natrvalo svojim formalizmom otrávia celý európsky projekt a potom žiaľ už ich názor nebude nikoho zaujímať. Ďakujem pekne. teraz minúta a pol. Eh, Mercedes eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že rozpráva o subsidiarite a o proporcionalite eh, je poznamenaná mnohými euroskeptickými hlasmi, bola otrávená, ktorí nám pripomínajú, že Európa túto zásadu nedodržiava, ale realita je, keď sa pozrieme na ten mimoriadne nízky počet tých červených a žltých kariet, ktoré nielenže že sú doriešené dokonca, ale také minimálne, má veľmi malý počet tých, ktorí iniciujú nejaký postup, pretože na to, aby bol iniciovaný postup e, za porušenie subsidiarity, je nevyhnutné preukázať skutočné porušenie. A toto sa naozaj deje len vo veľmi zriedkavých prípadoch e, kedy nejaké porušenie je zo strany komisie a je preto ťažké nejakým spôsobom aj preukázať jej existenciu. Ja si myslím, že troška je otravená tá, tá, tá, tá, ten tónus tej správy a vzniká tu riziko, že tam bude príliš veľa vložených takých dodatočných princípov, teda postupov a tým budeme poškodzovať ďalší základný princíp a tým je zjednodušovanie a lepšia legislatíva alebo sa do nekonečna oddiali ten rozhodovací proces sa predlží. Ja si preto myslím, že niektoré pozmeňujúce návrhy e, musia byť hlasované, keď sú nevyhnutné. Dve slova k otázke zelenej karty. E, myslím si, že je to zaujímavá téma, je ju treba ale vložiť do nejakej e, zmluvy, ktorý teraz ešte, ktorá ešte nie je v praxi, pretože musí byť spojená aj s legislatívnou právomocou Európskeho ináč by to zoslabilo našu legislatívnu úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz jeden minúta kolega Maries. podľa článku 4 zmluvy o Európskej únie. Všetky kompetencie, ktoré nepatria v zmysle zmluvy únie, zostávajú na úrovni členských štátov. A je e, na členských štátov, aby to preukázali pri uplatňovaní svojich práv na všetkých úrovniach vrátane tých, kde e, zmluva ráta aj určitú e, spolupôsobnosť orgánov Európskej únie. Musia v každom prípade rešpektovať pravidlá subsidiarity a proporcionality Európska komisia a Trojka v Grécku sústavne e, konajú proti týmto princípom preberajú na seba úloha, úlohu, ktoré e, nepatria e, pre kompetencie únie e, znižujú mzdy, dôchodky, predávajú verejný majetok. Prestaňte porušovať princípy Európskej únie. A teraz Rosestares Fregut, jedna pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda Úvodom eh, by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi. Subsidiarita a proporcionalita majú životne dôležitý význam z hľadiska fungovania Európskej únie aj realizácie eh, všetkých smerov v politike Európskej únie. Subsidiarita mm, približuje Európsku úniu občanom a preukazuje, že Európska únia má kompetencie na priede zákonov. E, to isté platí aj pre princíp proporcionality. Akékoľvek e, kroky Európskej únie musia rešpektovať tieto princípy. Táto správa je dôležitá, pretože sa snaží preukázať, e, že máme možnosť konať demokraticky legitímne a efektívne pri príjmaní rozhodnutí. V smysle Lisabonskej zmluvy sme zavedli rôzne formy e, karet pre národné parlamenty, ktoré umožňa kontrolovať uplatnenie princípu subsidiarity a proporcionality. Títo mechanizmy však sa musia e, optimalizovať, aby sa zvýšila ich e, účinnosť. Je dôležité zabezpečiť spoluprácu medzi správnymi orgánmi Európskej únie a národnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dve minúty Evelyn Regner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne pán predsedajúci, vážna pani komisárka, subsiderita, by mala znávať viac e, e, bližšie k občanom, viac e, demokracie. Nemalo by to e, znamenať neschopnosť konať pri e, tvorbe e, európskej legislatívy Myslím si, že e, ľudia e, oprávnenie sa pýtajú, ako funguje európska e, demokracia. Nie sú postupy príliš komplikované a mm, mm, mnohé body tejto správy znemožňujú európsku legislatívu v oblasti e, e, e, správnej e, delby pravomocí. E, Je to snaha e, zabraniť e, e, európskym procesom podpore jedna vec, ale e, brani tomu to je problém. Samozrejme, národné kompetencie by nemali sa určovať e, Európou a v opačnom prípade e, národná kontrola bude neúčinná, najmä pokiaľ ide zvedne systému e, zelených, červených e, e, karet pre národné parlamente. E, vystriham pred tým, aby sa to nepoužívala na e, sabotáž alebo blokovanie aj v otázke sociálneho dialogu. E, E, e, realizácia e, adaptovaných kompetencií by mohla oslabiť sociálny dialog a sociálnych partnerów. A je tu aj správa Kaufman, która umožňuje lepšie opatrenie a umožňuje e, lepšie a e, demokratickejšie rešpektovať princíp subsidiarity so, s e, angažovaním sociálnych partnerov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Agnieszka Kozlovská, jedna pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani, komisárka, dámy a páni. Chcela by som zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej správe, ktorá zdôrazňuje potrebu venovať väčšiu pozornosť princípu subsidiarity pri rozhodovaní a prijímaní zákonov na e- úrovni EÚ. Súhlasím, že tu je potrebná väčšia účasť národných parlamentov a ich zaangažovanosť v procese tvorby európskej legislatívy. Je to princíp demokracie. Musíme posilniť nástroje, ktoré majú členské krajiny k dispozícii pri vytváraní európskej legislatívy. Nejde o nejakú žltú, zelenú alebo modrú e, kartu. Musíme zastaviť alebo prispieť k legislatíve. Musíme tiež lepšie pochopiť subsidiaritu. Musíme sa pozrieť, kde e, sa končia kompetencii, alebo kde je hranica medzi kompetenciami EÚ a členských krajín, o čom to je. Ide o základný kameň európskej demokracie a to sa dá urovniť, čo sa dá urobiť na úrovni členskej krajiny, sa musí urovniť, urobiť tam. A čo nie, tak na úrovni EÚ takže to bude pridaná hodnota. Nie nejaká zvieratá kazajka pre členské krajiny. Nesmieme zabúdať na subsidiaritu, pretože mm, porušenie týchto princípov je kontraproduktívne pre dôveru občanov v Európsku úniu. To by bolo samozrejme celé kontraproduktívne. Ďakujem pekne. Pani Kaufmann, ďakujem pekne. Ja si myslím, že posledných 6 rokov ukázalo, že Lisabonský systém subsidiarity eh, je, eh, má svoju hodnotu, funguje. Európske inštitúcie eh, pochopili tento princíp a jednotné parlamenty sú pripravené, aby toto mohli naďalej presadzovať toto, je, toto odzrkadľuje aj táto zaujímavá správa. Je to e, dôležitý signál pre princíp a kultúru subsidiarity. E, boli tu len dve žlté karty, e, ktoré dostala Európska komisia zo strany národných parlamentov a je to dôležité pre národný dialog aby sa zintenzívni tomu, o to by sme sa mali my všetci zaujímať. Chcem zúraziť aj to, že Európska únia je politický viacvrstevný systém. Je to komplikovaný systém a, a um, občania to porozumia jedine vtedy, kedy bude jasné, kto je za čo zodpovedný. Preto je dôležité, aby e, jednotlivé kompetencie e, neboli nejak e, zmiešované, aby boli jasne vymedzené v Holandsku e, sa to jasne ukázalo. Musíme e, proste tento terik, ktorý je veľmi prehľadný, e, prekonať alebo odraziť podľa mota dobrej správy a nie zlej Európy. Teda princíp subsidiarity sa nesmie zneužívať a naša európska spoločnosť sa nesmie oslabovať alebo spochybňovať. Dnes je to potrebné viac ako kedykoľvek predtým posilniť európske inštitúcie spoločne s národnými a regionálnymi parlamentami. Ďakujem. Ďakujem, pani Kaufmann. Ďalší rečník, pán Buda, má slovo. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pani komisárka, vážení kolegovia. V prvom rade by som chcel zablahoželať k pánovi spravodajcovi E, Európske inštitúcie a národné parlamenty sa e, vlastne venovali tomu, e, ako nájsť spoločné nástroje na spoluprácu v spoločnom záujme Európskej únie, ale aj smerom k národným záujmom. Princíp subsidiarity a proporcionality, pokiaľ ide o presadzovanie zákonov na európskej úrovni, je taký základný kameň preto, aby sme tu mali um, uh, dodržiavané práva v Európskej únie. Posilnenie mm, tohto základu a rozhodovania um, musí byť spojené s konzultáciami, ale tiež s návrhmi na riešenia. A to môže prispieť k ďalšej pridanej hodnote tohto procesu. Vychádzajúc z tejto premisy, že toto je východiskový bod pre e, ďalšiu politiku v Európskej únii, je potrebné dokázať, či sa tieto základné e, práva aj dodržiavajú. E, nachádzame sa iba na začiatku tohto procesu a je možné, že to budú zásadné zmeny, ktoré budú v záujme eh, občanov Európskej únie. A rečník bol prerušený. Ďalší rečník pán pospíšil, Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Veľmi ďakujem za túto správu, pretože odkedy som bol v Čechách zodpovedný za implementáciu Európskej Eh, legislatívy vládnych návrhov. Musím povedať, že mnohé eh, návrhy, ktoré prichádzali a schválených smerníc, ktoré prichádzali do národných aj teda do Českej republiky, eh, nemala zdôvodnenie princípu subsidiarity a proporcionality. Zdôvodnenie bolo veľmi formálne v mnohých prípadoch. A na to poukazuje aj analýza, o ktorej dnes hovoríme, kedy výbor pre posudzovanie dopadov jasne povedal, že až jedna tretina návrhov predložených komisiou je takéto zdôvodnenie subsidiarity len formalitou. Takže keby dnešné schvalovanie dokumentov viedlo k tomu, pani komisárka, že komisia bude tieto dva princípy, tieto dve kritéria európskej legislatívy fakticky vecne a intenzívne posudzovať, tak ja osobne by som bol veľmi šťastný. Podľa mňa je to nutné vzhľadom k politickej situácii, v ktorej sa Európska únia nachádza. Myslím si, že v záujme nás všetkých je e, tých, ktorí veríme e, v európsku integráciu aj zachovanie, aby stanoviska národných parlamentov boli e, viac brané do úvahy. Ak tu bude nejaký materiál označený žltou kartou, tak potom by mala od neho komisia upustiť. To platí aj pre princíp európskeho prokurátora, pani komisárka, ktorého zastupujete a ktorý v roku 2013 dostal práve takúto žltú kartu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávame k spontánnej rozprave. Ako prvý rečník e, je kolega Viktor Nitesko na minútu. Inde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 má zasahovať len tam, kde je to nevyhnutné. Európska únia sa musí e, zameriavať na spoločné pravidlá, mobilitu, e, potenciál a spravodajca hovorí, že by sme nemali mať strahy. Ja sa neobávam o Európu, ja si myslím, že vy sa o ňu obávate. V Európskom parlamente počúvame hlasy z oboch strán, takisto e, môj ako váš majú rovnakú váhu, preto si myslím, že je dobré, e, že tu máme e, mm, formulovaný väčší vplyv pre tie národné hlasy, ale to e, musí ísť ruka v ruke s takýmito nástrojmi a nie s nejakým populistickým spôsobom alebo posolstvom. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky politiky sú lokálne. Každá politika je lokálna politika, pretože každá politika, vrátane našej vlastnej, ktorú tu schvaľujeme, sa odzrkadľuje na národnej úrovni. Má vplyv na občanov, na ich život v jednotlivých spoločnostiach, regiónoch či mestách. A preto každá politika je lokálna. A preto si myslím, že princíp subsidiarity je veľmi dôležitý preto, aby sa zabezpečilo to, že Európska únia bude lepšie pochopená zo strany našich občanov. Musíme uznať, že máme problém s identitou európskej politiky. Samozrejme, politika sa nedá riadiť na lokálnej úrovni. Potrebujeme tú európsku úroveň, ale táto európska politika sa musí pretaviť a dostať na lokálnu úroveň. Jedine tak to bude úspešné. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k stanovisku komisie, za ktorú hovorí pani komisárka Jurová. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem pekne za túto zaujímavú diskusiu, vaše e, argumenty a otázky k tejto dôležitej téme. Chcem využiť túto príležitosť, aby som reagovala na to, čo povedal pán Pospíšil prípad e, Európsk- kancelárie Európskeho prokurátora, pretože toto je veľmi dobrý príklad toho, ako súčasná komisia funguje. Viete, že návrh získal, myslím, 11 žltých kariet zo strany národných parlamentov a už som povedala predtým, že táto komisia už naštívila, alebo teda zrealizovala 270 návštev národných parlamentov ja si teda nemám ten list, ktorý bol poslaný Národný parlament. Nepovažujem to za ukončené. A myslím si, že sa k tomu musíme vrátiť, vysvetliť Národným parlamentom, ako sme zmenili tento návrh. Zmenili sme návrh z centralizovanej na decentralizovanú štruktúru a myslím si, že národné parlamenty to môžu vidieť tak, že je naozaj v mojom záujme vysvetliť im to, presvedčiť im, že teda tá otázka subsidiarity e, sa stratila a e, Takto to funguje pre európskeho prokurátora. Bojuje, pova, považujem za potrebné vytvoriť takýto model, ktorý nenahradí národ, národné prokurátory, ale posilní ich. Takže opäť e, toto má byť príklad toho, ako sa snažíme zlepšiť komunikáciu s národnými parlamentmi a ako sa snažíme e, zachovať vzájomnú komunikáciu na solidnej úrovni. Chcem vám povedať, že všetci komisári sú vám k službám, aby sa mohlo diskutovať o aspektoch subsidiarity a proporcionality, aby sa mohlo e, teda hovoriť o tom návrhu, ktorý predložila komisia. A prajem spravodajkyne všetkým zúčastneným, e, teda ďakujem za vynikajúcu správu. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz e, Spravodajca Seškeling, e, ďakujem pán predseda na úvod. Chcem poďakovať komisii za dnešné vystúpenie. Skutočne ďakujem za veľkú podporu, ktorú som dostal zo strany Franca Timmermansa je to zohľadené aj v pracovnom programe komisie. Chcem poďakovať všetkým kolegom zo celého, eh, z celého parlamentu, ktorí sa dnes zúčastnili v rozprave. Ďakujem za ich veľmi konštruktívne pripomienky a viem, že vo väčšine prípadov, aj keď teda eh, sa nezhodneme, ich návrhy vychádzajú zo základov pozitívnej, teda kritickej, ale pozitívnej analýzy, ako sa pohnúť vpred. Takže naozaj ďakujem všetkým kolegom za ich pripomienky. E, ešte niekoľko vecí, ktorým by som sa chcel vyjadriť. Otázka červenej karty, to nie je veto. Nikdy to nebolo navrhnuté ako veto, ani to nikdy nemalo byť nič také. Ale ide o to, že ak tu máme aj tie ďalšie opatrenia, ktoré približujú národné parlamenty podstatne viac nášmu rozhodovaniu, tak v zásade nebudeme potrebovať eh, eh, aby národné parlamenty mohli vykonávať alebo použiť túto červenú kartu. A ešte čo sa týka subsidiarity, kolegovia to spomínali, musíme eh, subsidiaritu prehodnocovať v strednodobom horizonte, ale aj na konci. A tie hodnotenia však nie sú záväzné. Oni majú len e, zabezpečiť, aby sme sa neodklonili od princípu subsidiarity príliš ďaleko v našej práci, aby sme teda e, vždy e, konali na príslušnej úrovni. Liberálni kolegovia sa vyjadrovali k tomu 8-týždňovému e, ro, e, rozšíreniu e, obdobia. Viem, že tých 8 týždňov to by malo byť zakomponované do zmluv, e, keď sa budú najnovšie aktualizovať. A úplne na záver, e, z extrémnej pravice tohto parlamentu zazneli viaceré pripomienky a pre mňa bolo veľmi zaujímavé najmä e, od zástupcov UKIP, ktorí tu teraz nie sú, ktorí hovorili, že Eh, pokiaľ ide o technické záležitosti, sú tam vlastne len eh, dve a milia sa v obi dvoch. Teda popísali červenú kartu ako žltú kartu a to sa milia a som si istý, že Briti im čoskoro ukážu červenú kartu a nie väčšina zákonov v ktoré sa v Spojenom kráľovstve prijímajú, e, pochádzajú z EÚ. E je to len 3% a to skutočne nie je väčšina a e, toho 13. júna dostanú za to červenú kartu. Ďakujem, predseda. Ehm, končím.